značné, pretože písomné deklarácie sú dôležitou súčasťou našej práce. Dobre, ďakujem pekne. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o správe pani Bereš o zmena a doplnenie nariadenia číslo 1927, ktorým sa zriaduje Európsky fond na prispôsobenie globalizácii. Celý návrh, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý legislatívne uznesenie. To je menovité hlasovanie. Hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. A bolo to jasne prijaté ďalším bodom je hlasovanie o šiestich návrhoch uznesení o situácii v Palestíne. Najskôr spoločné, spoločné návrh uznesenia. Budeme hlasovať o ňom ako celku. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Jasná väčšina. Bolo to prijaté. Dobre, gratulujeme. Ďalším bodom je návrh uznesenia výboru pre životné prostredie o samite Rio plus 20. Začneme ocekom 4, kto je za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté odsek 5, pozmeňujúci návrh 19 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. Druhá časť za, teda druhá časť je v tom prípade bezpredmetná. Teraz odsek 6, pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Odsek 8, ústny pozmeňujúci návrh pána Lajnena, predsedu výboru Envy Ďakujem pekne, predseda. Ja by som chcel e, k oceku 8 uviesť jedno e, objasnenie. E, znie to, starý text znie, že sa obáva o dôraz na zelenú ekonomiku ako jedného z dvoch hlavných vecí mi v Rio, takže tie slova is concerned sa nás dajú negatívne, že malo by tam byť concerning, čiže čo sa týka zeleného hospodárstva. Takže to je ústne pozmeňujúci návrh, takže nie is concerned, ale concerning, čo nie je e, negatívem, My chceme zelené hospodárstvo. A to je e, vysvetlenie pre skupinu zelených. Dobre, myslím, že všetci pochopili. Je niekto proti? Takže nikto nie je proti. Takže budeme o tom hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Odsek 24. Pozmeňujúci návrh 16 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Odsek 25. Dobre, takže ak chcete, tak si to skontrolujeme. Takže kontrolujeme si pozmeňujúci návrh 16, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to jasne zamietnuté. Odsek 25 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Tretia časť za, tretia časť za, proti, zdržali sa. Takže to si budeme musieť skontrolovať. Takže Tretia časť odseku 25. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. No a teraz mm, nás čaká pozmeňujúci návrh číslo 12, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 4. Za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. Chcete to skontrolovať? Dobre, tak to skontrolujeme. Pozmeňujúci návrh 4. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1 v odsek 28, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 20 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz sa odsek 29, oddelené hlasovanie po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť, to je menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. a bolo to prijaté. A tretia časť, tretia časť za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme elektronicky. Hlasovanie je otvorené o tretej časti. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Odsek 34, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 2. Za. Proti. Zdržali sa. To si skontrolujeme elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz odsek 38, oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa. Myslím, že to musíme skontrolovať. Elektronické hlasovanie je otvorené o druhej časti. Hlasovanie ukončené. A bol prijatý. Pozmeňujúci návrh 13, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. No, bolo to zamietnuté. Teraz pôvodné znenie odseku 39, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Takže ešte nie. Dobre. Hlasovali všetci. Takže hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Dobre, myslím, že musíme začať ešte raz, pretože ako vidíte na monitore, tak to ukazovalo pozornosť na 13, ale my hlasujeme o pôvodnom znení odseku 39. Dobre, hlasovanie otvorené. Pôvodné znenie, odsek 39. Hlasovanie otvorené. Kolegovia, prosím, buďte trpezliví. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bol prijatý. Pozmeňujúci návrh 6. Odsek 40, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Takže odsek 40 opäť, čo po častiach prvá časť za, dru, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme elektronicky. Hlasovanie je otvorené o druhej časti odseku 40. Hlasovanie ukončené a bolo to prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 70 menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Pozmeňujúci návrh 7. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 14D, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 24, menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Takže prejdeme na odsek 47 po častiach, troch, troch častiach. Prvá časť za, proti. Ja neviem presne, čo robí ľava strana po mojej strane, takže ste za alebo proti. Takže ešte raz za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Dobre, takže to skontrolujeme elektronicky. Druhá časť, odsek 47, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté, teraz tretia časť, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím, že si to musíme opätovne elektronicky skontrolovať. O tretej časti teda hlasujeme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. No a teraz sa pozmúci návrh 9, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. A teraz e, pozmeňujúci návrh 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Odsek 50 po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Druhá časť za? Proti? zdržali sa. To si musíme skontrolovať. Elektronické hlasovanie je otvorené o druhej časti odseku 50. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Odsek 54, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. prijaté. Odsek 59 za, proti, zdržali sa. Takže opäť si to bohužiaľ musíme skontrolovať. Elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Odsek 60, oddelené hlasovanie, prvá časť je menovitom hlasovaní, takže hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Druhá časť tiež menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A tiež to bolo prijaté. Odsek 61, to je za, proti, zdržali sa to si musíme skontrolovať elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Odsek 65 za, proti, zdržali sa. Myslím, že teraz sa dá jasne povedať, že to bolo zamietnuté. Dobre, takže si to skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 21. Za. Proti. Zdržali sa. Tento bol zamietnutý. Odsek 67. Za. Proti. Zdržali sa Takže tiež to skontrolujeme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 10D. Za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. A teraz odsek 71 v dvoch častiach. Prvá časť menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A vy sa videli, že to bolo prijaté. Druhá časť za, proti. Zdržali sa tiež, to musíme skontrolovať. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Pozmujúci návrh 15D, menovité hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. Odsek 80. Za. Proti. Zdržali sa. Bolo to prijaté, ale Myslím, že si to skontrolujeme presne. Takže hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Odsek 87. Teda podmienujúci návrh 22. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí odsek 89, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Odsek 93, opäť je menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené. A tentokrát to bolo zamietnuté. Odsek 97, 96 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti zdržali sa Elektronicky to skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Takže ešte nie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Pozmejúci návrh 11D. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Pozmejúci návrh 18 za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Úvodné ustanovenie K v dvoch častiach. Menovité hlasovanie prvá časť a hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to jasne prijaté. Druhá časť. Opäť menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Tiež to bolo prijaté. Tesne, ale bolo to prijaté. A teraz sa o celom uznesení, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to jasne prijaté. Gratulujem. No teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci o budúcnosti Európskeho fondu na prispôsobenie globalizácii. A pozmenujúci návrh 2. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz pozmeňujúci návrh 5 pôvodného znenia, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz sa pôvodné znenie odseku 4, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 1 dní. Kto je za? Menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bol prijatý. Teraz pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Ja nie som si úplne istý, nie je úplne jasné včerový stretá eh, zhromaždenie, takže kto je za, proti, nezdržali sa, prijatí. Pozmúci návrh 4, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. A teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Dobre, gratulujem autorom. No a na záver nás čaká posledné hlasovanie návrh uznesenia pána Dafa a ostatných podľa bodu 90, odseku 4, a je to o, o, protokol, o protokole partnerstva v sektorstve rybolov medzi EU a Marokom. A najskôr dostal slovo pán Dav. E Vážený pán predseda, tento návrh sa odvoláva na protokol, ktorý má byť stanovisko vypracované súdom. Jediným cieľom je vlastne overiť si kompatibilitu tejto dohody s našimi zmluvami, teda s povinnosťou rešpektovať medzinárodné právo. A vplyv tejto odvolávky nemá byť prerušiť súčasnú dohodu. Táto odvolávka by mohla tvoriť precedens, ale náš parlament má jednoznačnú povinnosť a síce zaručiť celistvosť eh, všetkých zmluv. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Dav. And we vote on the resolution as a whole. Takže menovite teraz hlasujeme o celom uznesení. Nech sa páči, hlasujte. Všetci už hlasovali, hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. To bol posledný bod, o ktorom sme hlasovali. Teraz niekoľko oznámení po česky. Prečítam to. Obdržal som stanovisko rady v prvom e, čítaní, odôvodnenie ich postoja aj e, komisie. Všetko bude